Good morning, Dobré ráno, kolegovia. Ďakujem za to, že pripomínate, aby sme začali na čas našu schôdzu. Vidím, že už tu máme poslancov prítomných. Srdečne všetkých vítam. Otváram týmto dnešnú schôdzu výboru REGI. Máte pred sebou návrh programu k dispozícii. Ešte predtým, ako schválime dnešný program, musím vás upozorniť na isté zmeny v programe, ktoré by som chcela navrhnúť. Pán Valkarsel má dve e, dôležité stretnutia dnes do poludnia, ktoré úzko súvisia s jeho povinnosťami ako podpredseda Európskeho parlamentu nemôže preto byť prítomný eh, predpoludním na schôdzi. Našťastie generálny tajomník eh, CMR príde na výmenu názorov o činnosti táto organizácia môže prezentovať eh, túto svoju správu dnes do poludnia. Ďakujeme za vašu spoluprácu týmto. Navrhujem teda dve zmeny v našom programe, aby výmena názorov z CEMR prebehla dnes do poludnia i hneď potom, ako preberieme správu dvora auditorov, teda výmenu názorov s pánom Winom Owenom, aby sme presunuli rokovania o správe pána Balkarcelár na dnešné popoludnie po e, prezentácii programu ESPON. Súhlasíte s takouto zmenou? Dobre, ďakujeme. Teraz takouto zmenou predpokladám, že môžeme schváliť dnešný program pán pani Storoj. O koľkej, prosím, budeme hlasovať? Ďakujem za túto otázku. Hlasovanie prebehne zhruba o 11.15, krátko po 11.15. Včera so sekretariátom sme o tom diskutovali. Ja som požiadala, aby sa rozoslal tento bod, táto informácia všetkým poslancom. Žiaľ, nestalo sa tak. Ospravedlňujeme sa za to. Rozhodne to v budúcnosti napravíme. Ja ako koordinátor Viem, že niektorí kolegovia majú iné povinnosti, prídu len na hlasovanie Môžete to prosím rozoslať eh, poslancom aspoň teraz, aby o tom vedeli? Požiadam na to sekretariát. Takže považujeme program týmto za schválený, ak súhlasíte. Ďalej druhý bod sa týka schválenia zápisnice eh, Zápisnica z 15. oktobra je k dispozícii na internete. Ako si ešte spomínate, 17. septembra sme rozhodli, že prispejeme k úsiliu paperless v Európskom parlamente a už nebudeme preto žiadať o papierové kópie zápisníc. Navrhujem, aby tak ako tomu býva zvykom, ak nebudú žiadne námietky predložené v priebehu schôdze, budeme považovať pesnicu za schválenú. Sú prosím k tomu nejaké vyjadrenia, námietky? Nie? Dobre. Takže pôjdeme ďalej. Oznámenia predsedajúcej. Mám len jedno oznámenie. Pán Omarží. Len krátka poznámka. Ja by som bol rád, keby sa v zapisnici objavila poznámka, ktorú som predniesol na schôdzi koordinátorov súvislosti s špeciálnym spravodajcom pre Grécko. Ďakujem. Vaša poznámka sa v zápisnici uvedie. Vaše stanovisko na schôdzi koordinátorov nemôžeme uviesť ako predmet rokovania, preto to spomenieme zápisnici. Ak súhlasia všetci kolegovia, tak to tak urobíme. Ďakujem. Prejdeme ďalej k oznámeniam predsedajúcej. Len jedno oznámenie mám, ako som už povedala. Týka sa skupiny na vysokej úrovni o monitorovaní a zjednodušovaní pre príjemcov prostriedkov e je od 20. oktobra 2015 po prvom stretnutí novej skupiny na vysokej úrovni o monitorovaní a zjednodušovaní príjemcov 12 členov tejto skupiny na vysokej úrovni a predseda pán Kalas zasadli spolu zástupcami európskych inštitúcií. Európsky parlament bol zastúpený na tomto paneli výborom REGI konkrétne. Nás zastupoval pán Celer podpredseda Cieľom tejto novej skupiny na vysokej úrovni je znížiť dopad zložitých administratívnych pravidiel pre príjemcov. Taktiež eh, je cieľom zamerať sa na významné otázky ako náklady na zjednodušovanie, taktiež elektronická kohézia, dostupnosť prostriedkov a, a taktiež eh, pripisovanie zodpovednosti Bruselu. A výbor eh, vyslovil podporu tejto novej skupine na pracovnej úrovni a dúfame, že Vďaka zjednodušeniu sa odstráňa prekážky príjemcov na získavanie prostriedkov a že budú dostupné ešte v širšej škále príjemcov a regiónov. Predpokladáme, že sa dozvieme o činnosti a prvých výsledku tejto skupiny čo najskôr prostredníctvom výmeny názorov s našim výborom už v prvej polovici roka 2016. Toko teda oznámenia predsedajúcej a teraz prejdeme k prvému bodu našej samotnej práce. Dnes dopoludne ide o výmenu názorov s pánom Philom Win Owenom, ktorý je členom Európskeho dvora auditorov a vyjadrí sa k osobitnej správe číslo 10 z roku 2015. Konkrétne ide o úsilie v snahe riešiť problémy spojené s verejným starávaním v politike súdržnosti a s tým súvisiacich nákladoch. Verejné obstarávanie predstavuje významnú úlohu v kontexte politiky súdržnosti a jej plnenia. Táto osobitná správa sa vyjadruje k tomu, či komisia a členské štáty dostatočne efektívne riešia problémy, ktoré už boli spomené, spomenuté v kontexte pravidel verejného obstarávania. Teda bez nejakých dlhších úvodov dávam hneď slovo pánovi Owenovi. Jeho prezentácia potom mm, bude nasledovaná diskusiou, budete môcť klásť otázky, pretože vyjadrenia. Chcela by som ešte spomenúť ešte predtým, ako dám slovo pánovi Ovenovi, že tu máme aj zástupcov Európskej komisie v sále prítomných. Aj im dáme slovo, aby mohli odpovedať na niektoré otázky, aby sa mohli vyjadriť Máme tu pani Vitoriu Liatu, pána Franka Zeberta a pána Joachima Nunesa de Almeida z DG Regio a DG Grow. Máme teda množstvo prezentácií, ktoré sa chystajú. Dávam slovo pánovi Ovinovi, nech sa páči. Ďakujem. Vážená pani predsedníčka, vážni poslanci, ďakujem za to, že dostávam priestor prezentovať túto správu v mene Európskeho dvora auditorov. Už sme prezentovali túto správu vo výbore KONT 15. októbra a tento pondelok tiež vo výbore IMKO. Teda veľmi nás teší záujem, ktorý Európsky parlament prejavuje o túto správu a veľmi ma teší, že aj vy ste si našli čas na túto tému. A čo sa týka plnenia pravidiel národného obstarávania v kontexte politiky súdržnosti. Toto eh, je významný a opakujúci sa zdroj chybovosti. Opakuje sa to v mnohých výročných správach. Parlament eh, už viackrát volal po zlepšeniach tejto oblasti. Výročná správa Dvora auditorov za rok 2014 eh, už prezentovaná tento útorok vo výbore KONT preukázala, že sa to nezmenilo dochádza k závažnom porušovaniu pravidel verejného starávania a to predstavuje takmer polovicu celkovej odhadovanej chybovosti v politike súdržnosti e, v roku 2014. To je nad rámec nášho auditného obdobia, ale takéto je oznámenie z tohto týždňa. Neplnenie pravidel verejného starávania sa netýka len samotného plnenia, ale môže veľmi závažne ovplyvňovať e, aj výhodnosť e, takýchto zákazok. Politika verejného obstarávania by mala byť kľúčovým nástrojom v vytváraní jednotného trhu a v dosahovaní inteligentného, uzrateľného a inkluzívneho rastu, pričom zároveň by mala zaistiť aj čo najefektívnejšie nakladanie s verejnými prostriedkami. A tento audit poskytuje príležitosť e, nadviazať na závery zo správy politike súdržnosti dvora auditorov v rámci svojich následných eh, výročných správ. Hlavná otázka sa týkala vyhodnotenia, či komisia a členské štáty príjmajú potrebné kroky na riešenie problémov chybovosti v oblasti verejného obstarávania v kontexte politiky súdržnosti. Teda v krátkosti sa pozrieme na to, ako sme tento audit vykonávali. E, sústredili sme sa na e, e, súdržnosti, zahrnul to Európsky regionálny um, rozvojový fond, taktiež kohezný fond a Európsky sociálny fond. Naši auditori navštívili štyri členské štáty, Českú republiku, Španielsko, Taliansko a Veľkú Britániu. V každom tým, z týchto štátov sme zaznamenali vysoký počet chybovosti v politike súdržnosti a vo verejných v rokoch 2009 až 2013 v rámci auditov eh, vyhlásení o ubezpečení taktiež eh, prebehol prieskum 115 eh, auditných orgánov, ktoré majú na starosti operačné programy, ktoré sú financované z prostredkov politiky súdržnosti a taktiež sme vykonali krátky prieskum najvyšších auditných inštitúcií v 28 členských štátoch. Celkovo správa dokazuje, že aj komisia, aj členské štáty sa musia snažiť viac snahe riešiť problémy chybovosti v verejnom hospodávaní v kontexte politiky súdržnosti. Ehm, skonštatovali sme, že sú tu rozšírené problémy v tom, ako verejné orgány v celej EÚ zadávajú dodávanie tovarov a služieb, ktoré sú financované z politiky súdržnosti. Chyby, ktoré súviseli s verejným obstarávaním, boli um, skonštatované v 40 projektov, pričom to bolo predmetom výročných správ Dvora auditorov v roku 2009 2013 takmer tretina z nich e, predstavovala závažné chyby najvyšší podiel, konkrétne 70 z nich e, bolo skonštatovaných e, v oblasti Európskeho rozvojového regionálneho fondu. Naša tohto týždňová správa taktiež popisuje podobný vývoj. Tam tiež konštatujeme neplnenie pravidiel v 39 z 175 postupov preskúmaných a taktiež tretina z týchto 39 predstavuje závažné chyby. Teda je tu naozaj um, istý vzorec. Taktiež sme vykonali systémovú analýzu, respektíve sme zistili, že systémové analýzy na strane komisie a členských štátov sú veľmi obmedzené tejto chybovosti a je tu nedostatok koherentných údajov k dispozícii aj na úrovni komisie, aj na úrovni členských štátov. Komisia vykonala iba jednu analýzu v roku 2011 ale odvtedy sa situácia neaktualizovala. Náš audit taktiež skonštatoval, že komisia a členské štáty začali uplatňovať konkrétne kroky v snahe riešiť tento problém, ale ešte stále eh, je veľa čo naprávať. Nedávna legislatíva má potenciál riešiť problém chybovosti verejného vstarávania, ale do veľkej miery to bude závisiť od plnenia tejto legislatívy. Isté, že existuje existuje nová škála smerníc o verejnom obstarávaní. Sú tu isté črty, ako napríklad eh, kodifikácia prípadového práva, čo by mohlo na pomoc znížiť mieru chybovosti a nezrovnalosti, ale do veľkej miery to bude závisieť opäť e, od toho, nakoľko sa to bude plniť v členských štátoch. Taktiež sme diskutovali o týchto o konkrétnych aspektoch e, vo výbore IMCO v pondelok tento týždeň. Ďalej, e, druhá veľká legislatívna oblasť sa týka Európskeho štruktúrneho investičného fondu, kde je zavedená podmienenosť ex ante, čo sú podmienky, ktoré sa musia splniť preto, aby mohol efektívne a účinne fungovať eh, tento súbor investičných fondov. Dvor skonštatoval, že na začiatku roka 2015 komisia vyhodnotila situáciu iba v 12 členských štátoch eh, a tam sa zistilo, že nie sú splnené tieto podmienky ex ante vo verejnom obstarávaní v aktuálnom období eh, na rok 2014-2020 prehodnotení výdavkov. Dobrá správa je, že komisia nedávno oznámila 15. oktobra výbore kont, že dovtedy už 3 z týchto 12 členských štátov splnili tieto podmienky medzi tým a zatiaľ sme však eh, nepodrobili auditu eh, toto posúdenie, nemôžeme sa teda k tomu vyjadriť. Avšak, ak by to znamenalo, že posudok komisie by bol taký, že 9 členských štátov ešte naďalej neplní. Konkrétne ide o Bulharsko, Českú republiku, Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovenskú republiku. Ak týchto 9 členských štátov nadalej neplní e, požadované pravidlo o verejnom obstarávaní, domnievame sa, že naše odporúčanie je nadalej platné, najmä ak tieto podmienky nebudú splnené do konca budúceho roka, roka 2016. Komisia by mala využiť svoje právomoci o mnoho konsistentnejšie, mala by pozastaviť platby týmto členským štátom. Konkrétne kroky, ktoré komisia vykonala od roku 2010, sa začali zameriavať na celkový problém najmä vytvorenie internej technickej pracovnej skupiny a taktiež konkrétny akčný plán verejného obstarávania. Toto sú kroky správnym smerom. Avšak bude potrebný leadership, eh, aby sa tieto veci mohli riešiť a aby sa riešili tlaky v členských štátoch eh, plnení dvoch cieľov. Na jednej strane zlepšiť systém verejného obstarávania a na druhej strane eh, propagovať lepšiu mieru absorpcie prostriedkov z európskych zdrojov. Taktiež správa poukazuje na to, že informačné technológie a nástroje s tým súvisiace by mohli pomôcť riešiť problémy verejného obstarávania je tu potenciál dosiahnuť naozaj významnú zmenu vďaka týmto nástrojom, ale náš audit konštatoval, že elektronické obstarávanie, ktoré je dosť na rozličnej úrovni rozšírených členských štátoch vykazuje ste problémy. Napríklad databáza RECNE, e, ktorá si kladie za cieľ bojovať proti podvodom, ešte stále nie je plne implementovaná v praxi a nevyužíva sa na to, aby priniesla výhody, ktoré táto oblasť IT môže poskytnúť. Takže Dvor odporúča nasledovné. Poprvé, komisia a členské štáty by mali zhromažďovať e, konkrétne údaje chybovosti úverejného obstarávania, mali by taktiež preskúmať e, závažnosť e, taktiež nakoľko časté sú tieto chyby v vlasti súdržnosti. Ďalej po druhé, ak podmienky pre využívanie štruktúrnych investičných fondov nie sú splnené do konca 2016 roku, komisia by mala využiť svoje právomoci a pozastaviť platby na roky 2014 až 2020 pre členské štáty, ktorých sa to týka, a s kým sa nenapravia tieto nedostatky. Ďalej, tretí a štvrtý bod komisia by mala aktualizovať a zverejniť svoj interný akčný plán a taktiež každoročne informovať o pokroku, zlepšiť koordináciu medzi oddeleniami a vytvoriť skupinu na vysokej úrovni, ktorá by to všetko riadila. Ďalej, po piaté, komisia by mala e, zaviesť e, potrebné finančné úpravy a snaží sa taktiež um, o zlepšenie normy členských štátov a v prípade potreby dokonca začať aj postup v prípade neplnenia voči členským štátom. Ďalej po šiesté, komisia a členské štáty by mali využiť eh, o mnoho viac príležitosti, ktoré ponúkajú informačné technológie, napríklad v oblasti elektronického obstarávania a taktiež v oblasti získavania dát. Chcel by som sa poďakovať komisii za vynikajúcu spoluprácu v celom tomto procese auditu. Teší nás, že komisia berie na vedomie všetky naše odporúčania. E, isté, že budeme pozorne skúmať, či sa dosiahne pokrok alebo nie. Dúfam, že táto správa bude užitočná pre poslancov Európskeho parlamentu, najmä pre vás, e, poslancov výbor REGI, vo vašom prístupe k politike súdržnosti Európskej únie. Ďakujem pekne za pozornosť, teším sa teraz na diskusiu. Thank you. Thank you very much. All of us. Ďakujem veľmi pekne. Všetci máme kópiu tejto správy pred sebou, takže máme k dispozícii všetky tieto informácie a ďakujem vám za túto komplexnú prednášku. Takže pán, pán Nistelroj, koordinátor, nech sa páči. Myslím, že tí, ktorí chcú prispieť, môžu do diskusie. Myslím, že aj cestou tejto prezentácie teraz sa dozvedáme opäť, že systém niekde hapruje. A bolo tu spomenuté tá podmienosť ante, či už aj zo strany Európskej komisie vidíme tiež že sa tam vlastne spomenuli krajiny, ktoré neplnia podmienky. A situácia je taká, že vlastne len začíname to nové obdobie a možno existujú značné rozdiely aj medzi regiónmi, nie? medzi krajinami. Čiže tam nie je len o krajiny ako také. Napríklad Taliansko Vieme, že tam aj medzi regiónmi sú veľké rozdiely. Otázka teda je, z hľadiska členských krajín alebo regiónov, to budeme vnímať tie jednotlivé kroky. Keď proste povieme, treba Maďarsko neplní, alebo Grécko, hej? Takže môžete nám poskytnúť troška viac informácií o tomto alebo o tom celom procese. Druhá otázka sa zameriava skôr na verejné obstarávanie. Minulý týždeň som mal stretnutie v mojom regióne v Holandsku aj s podnikateľmi a povedali mi v súvislosti s verejným obstarávaním aj s možnosťou prenikania do iných regiónov. Dokonca ešte do Belgicka, keď chceme prenikať, aj tam musíme ísť cez verejného obstarávania. Takže teraz sa pozeráme práve na tú časť, kde ako sa tieto podmienky plnia. Poprosím vás o váš názor ohľadne verejného obstarávania ako takého. Keď holandský podnik sa snaží o niečo v Maďarsku treba, či môže byť eh, zahrnutý, alebo proste bude vylúčený, pretože niektoré časti nebudú náležito uplatnené. Čiže či verejné obstarávanie ako také v Európe, či eh, je nakoniec v rámci tohoto možný voľný prístup na trh. Niekedy by pomohlo, keby sme videli, či z hľadiska implementácie tie fakty sú také ako na papieri. Alebo či sa tá situácia dá nejak vylepšiť. Chceme tiež poznať názor Európskej komisie ešte do konca roku 2016. Ďakujem. Pán Vón v mene socialistov a demokratov, nech sa páči. Ďakujem za slovo. A tak tiež by som rád poďakoval za výbornú, výbornú správu ako obvykle. Naozaj je to veľmi kvalitná, vyvážená správa a ďakujeme. Myslím, že sú tu niektoré časti tej správy, ktoré nás vedia potešiť. Najmä no keď si pozrieme, že členské štáty začali naozaj konať, hlavne pri získavaní dát. A myslím, že nakoniec to je dôležitý krok, s niečím treba začať. A keď sú dáta k dispozícii, tak sa potom dá vykonať aj patričná analýza a tak ďalej ale dosť často máme dočinenia s viacerými krajinami aj s regionami a toto sú niekedy problémy, hoci situácia je taká dosť zmiešaná. V Británii máme celkom dobrú skúsenosť e, s verejným obstarávaním, takže áno, sme, že vo viacerých krajinách alebo aj regiónoch sú problémy s verejným obstarávaním, ale pokiaľ je nové pravidla verejného obstarávania, ktoré ste poukázali o vašej správe, hlasovali sme o nich nakoniec tu v parlamente a obsahujú mnohé dobré veci. Napríklad, keď sa hovorí aj o otázkach, ktoré sa týkajú životného prostredia, a že to môže byť nakoniec pozitívne aj z hľadiska vytvárania nových pracovných príležitostí, a že sa majú povedzme viacej pri verejných obstarávaniach rešpektovať záujmy lokálne, aby to bolo výhodnejšie pre e, daný región a podobne. Takže isté by bolo zaujímavé mať k dispozícii aj analýzu v tomto smere. Druhá vec, na ktorú chcem použiť, je konkrétny audit. Mnohí hovoria, že by bolo užitočné, keby existoval jeden audit Niekedy e, v minulosti sme zaznamenali neochotu takýto prístup podporiť. Proste keby existoval jeden audit hľadiska toho, že spoločná jedna jediná metóda auditu, ktorá by sa uplatňovala prierezovo. A pokiaľ ide o e, pozastavenie platieb a výber platieb, myslím, že toto je dosť kontroverzná časť vašej správy, vaše odporúčaní. Myslím, že je dosť ťažké len tak automaticky všetko pozastaviť alebo upravovať získavanie alebo výber tých prostriedkov. Štrukturálne fondy vlastne sú distribuované cestou regiónov. Tam nastala decentralizácia. A myslím, aj z tohoto dôvodu bude dosť ťažké e, uplatňovať nejaké automatické pozastavovanie platieb. Takže bude treba zrejme vytvoriť taký mechanizmus, mechanizmus, ktorý bude do istej miery flexibilný a pomocou tohto mechanizmu sa bude dať stanoviť, či sa uplatňa pozastavenie alebo nejaké iné korekcie. Ďakujem. Pani Tomašič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Spomínali ste aj Chorvátsko. Viem, že Chorvátsko má pred sebou mnoho víziev v tomto smere. A vlády e, u nás, ne, teda vláda nie je zložená z, z jednej strany, nie je to jednofarebná vláda. A pokiaľ ide o Sťažovanie, teda ten orgán, na ktorý sa môžu obrátiť sťažovateľia na nižšej úrovni, to je tiež otázka e, povedzme, tam je tiež tá otázka stranickosti vlády do toho u nás nejak zaangažovaná, žiaľ. A príjemcovia nemôžu podávať nejaké stiažnosti alebo odvolania a nemôžu napravovať tým pádom svoje chyby a nemôžu sa stiažovať ani na porušenie svojich práv. Ďakujem slova pán Buntenburg. Ďakujem v prvom rade, chcem poďakovať za veľmi jasnú prezentáciu a dosť ma to šokovalo, musím priznať, pretože keď sa povedal, že 40 tých skúmaných projektov, kde sa uplatňuje verejné obstarávanie, až tol- v toľkých boli zistené chyby. Tak to je dosť šokujúce. Temer polovica projektov nakoniec má problémy e, plniť svoje vlastné pravidlá. to je niečo, čo ma privádza k otázke, pretože nakoniec aj ja z Holandska mám skúsenosti, že niekedy sa proste e, vylepšuje ešte navyše. Štáty si ešte sprísňujú tie podmienky o, popri tom, čo už stanovujú e, európske predpisy. Takže otázka je, či sa zohľadnili aj tieto regionálne a vnútroštátne pravidlá, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. Alebo či to máte aj nejak číselne vyjadrené, alebo či skúmate len na základe tých európskych pravidel a potom aj tá chybovosť je výsledkom plnenia alebo neplnenia tých e, európskych pravidel pretože v niektorých regiónoch by dokonca tá chybovosť mohla byť aj vyššia. Ak e, to máme ale naozaj dobre uzavrieť, musíme vaše odporúčania brať vážne. A vaše odporúčanie je ozaj veľmi dobré aj z hľadiska podmienok ex ante. Obávam sa, ale že toto, tie krajiny, čo ste spomínali, asi neberú dosť vážne, takže zrejme bude potrebné uplatniť nejaké sankcie pretože myslím si, že musíme byť dôslední, keď si niečo stanovíme, nejaké pravidlá, tak to treba dodržiavať. Takže ocenujeme aj tie odporúčania, ktoré treba nakoniec uplatniť v praxi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobrý pani predsedajúca. Slovo má pánu Maržera. Ďakujem pekne. Chcem sa vám poďakovať za vašu prezentáciu, za túto správu ktorá je e, veľkým zdrojom informácie pre nás. Chcel by som vám položiť niekoľko konkrétnych otázok. E, poprvé, domnívate sa, že v týchto výdavkoch, ktoré sú spojené s verejným obstarávaním v kontexte súdržnosti, je nejaká osobitosť spojená s regionálnou politikou v porovnaní s inými oblastiami politiky Konkrétne mám na mysli spoločnú polospodárskú politiku, alebo či sa objavuje rovnaký druh problémov aj v tomto prípade. Ďalej druhá otázka. Tá súvisí e, s mierou chybovosti, ktorú ste spomenuli. Chcem sa opýtať, či nám dokážete povedať, čo presne predstavuje v tejto chybovosti e, skutočné podvody, respektíve korupciu, korupciu a taktiež či máte nejaké konkrétne čísla za rok 2014 v tejto súvislosti ďalej po tretie, ako e, by mal zakročiť OLAF, najmä v súvislosti e, kontaktov s členskými štátmi, či tento kontakt funguje dobre a či sa domnievate, že eventuálne vytvorenie európskeho úradu prokurátora by mohlo prispieť k zníženiu tejto miery podvodov alebo korupcie. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Pani Ivana, nech sa páči. Äh, die von Ihnen präsentierten Guide. Ďakujem veľmi Ďakujem. pekne aj za prezentáciu. Um, Ďakujem veľmi pekne za usmernenia ako už je napísané v mnohých e, publikáciách napísané, je jasné, že v mnohých, za, tými, za mnohými chybami neleží práve snaha o korupciu alebo o podvody, ale práve o kvôli neumyselné neplnenie pravidel. Ide o to, že častokrát tu čelíme nedostatočným e, kapacitám. Preto by bolo lepšie e, ponúknuť členským štátom vybudovať nové kapacity a lepšie školenia. Zaujímavá ma však iné, akým spôsobom sa vysporiadavate s odporúčaniami, aj s e, odporúčaniami výboru e, REGI, ale aj Transparency e, International. To znamená, akým spôsobom nastoliť jasnejšie snahy medzi príjemcami a samozrejme rozličnými odbereťami, tak, aby sme sa vyhli korupčným praktikám a zaviedli monitorovací e, systém e, e, pretože takéto usmernenia existujú v členských štátoch od polovici 90. rokov. Sú to nástroje, ktoré môžu pomôcť znížiť mieru chybovosti. Druhá otázka sa týka nasaďovania tzv. uprednostňovania ponuky toho, toho subjektu, ktorý má najlepšiu ponuku a nie nevyhnutne najlacnejšiu e, e, ponuku, e, samozrejme. Pretože nejde len o ušetrenie prostriedkov daňových poplatníkov, ale aj o kvalitu. Takže akým spôsobom môžeme nastoliť a akým spôsobom sa snažíte presadzovať tento prístup. Pretože predovšetkým v Rakúsku tie menšie E, obce alebo stredné obce nemajú možnosti a e, nemajú kapacity sa uchyliť v takémto princípy. Takže sa zaujímam o odporúčania, či e, by sa ten princíp toho najlepšieho záujemcu mohol nastaviť aj v malých a stredných obciach. Grazie, grazie, prezidente. Grazie per... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za reakciu, hovorí pani Damato. Myslím si, že toto je niečo, čo naozaj eh, reflektuje skutočnosť. To je vlastne eh, sú body, ktorých sme sa už eh, pohybovali, predovšetkým pri neplnení kondicionalit ex ante. Zaujímavom sa, aké sú navrhované riešenia zo strany komisie. Čo by sme podľa mňa mohli urobiť a mohli by ste nám povedať, aké sú typológie chýb a či sú e, rovnaké e, medzi jednotlivými štátmi a regiónmi. A dovolte mi opýtať sa, nie sú to náhodou e, problémy aj kontrolného systému, prostredníctvom ktorého sa potom pretavujú jednotlivé chyby a miera chybovosti a môžu byť tieto chyby spôsobené aj e, nekompetentnosťou jednotlivých funkcionárov a úradníkov e, regiónov a štátov. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pán Olbricht, nech sa páči. Áno, áno, nemali sme čas prečítať si žiaľ celý text, ale nakoniec predpokladám, že to bolo už prediskutované aj na niektorom z iných výborov. Otázka je teda, v čom je problém? Problém je asi v tom, že členské štáty nemajú systém, ktorý zapadá do tých európskych smerníc. Takže členské štáty asi nesú, nemajú pripravenú legislatívu, tak by sa dalo povedať, alebo majú legislatívu, ktorá je správna, ale nedodržujú pravidlá, ktoré stanuje vlastná legislatíva a potom vznikajú tie chyby. Otázka teda je, možno čo teda s tou európskou legislatívou? Je dostatočne jasná a zretelná? Potom, kde je ten problém? Chceme ho riešiť, chceme sa mu vyhnúť, chceme odstrániť prekážky. Čiže otázka je, kde sú tie prekážky, z čoho vznikajú tie chyby? Aký je typ tých chýb, tých najčastejších, najdôležitejších? Z vášho hľadiska, prosím, kde predovšetkým spočíva ten problém. Pretože ak členské štáty nemajú legislatívu, tak samozrejme budú potrestané. Ak tí koneční príjimatelia nebudú dodržiavať pravidlá, tak potom buď nejaké e, otázky vnímajú nesprávne, alebo proste legislatíva nie je v poriadku. Čiže kde je chyba a koho vlastne treba sankcionovať. Ďakujem. Ďakujem. Pani Bresto, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Mňa sa zvlášť zaujímam o to, aby som pochopila otázku, o ktorej ste hovorili, a tá sa týka kodifikácie chýb. Je to aj vo vzťahu k tomu, e, o čom budem hlasovať neskôr v návrhu pána Logana o inštitucionálnych vzťahoch. Takže jedna otázka pravdepodobne je potrebné lepšie kodifikovať jednotlivé chyby a to tak, aby sme ich vedeli lepšie e, rozlišovať. Aby sme vedeli chyby rozlišovať od podvodov a e, úmyselného nelegálneho konania. To sú chyby, ktoré by vychádzali z komplexnosti legislatívy a z chyby, ktoré vyplývajú e, z povahy legislatívy a vyskytujú sa neustále. Aby sme chápali, čo spôsobuje najčastejší výskyt chýb. Je to nesmierne dôležité, pretože keď hovoríme o interinstitucionálnom nariadení, ktorá hovorí o lepšej regulácii, ktoré má priniesť lepšiu transparentnosť, musíme lepšie rozlišovať aj snahu o podvod a neumyselnú e, chybu. Je to e, spôsobené práve nejasnosťou výkladu e, legislatívy a samozrejme neúmyselnú chybu nemôžno považovať e, za podvod. Je preto nesmierne dôležité byť schopný typizovať chyby a samozrejme ich aj kategorizovať. Samozrejme, a to tak, aby táto klasifikácia bola aj na štátnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. A táto iniciatíva spočíva na našich e, pleciach. A je tu veľmi veľký rozdiel medzi veľkými štátmi a malými e, štátmi. Musí tu byť zakotvená veľmi jasná zodpovednosť verejných e, orgánov na základe princípu subsidiarity, pokiaľ chceme samozrejme postihovať tých, ktorí sa dopúšťajú uh, chýb. Samozrejme hovorím o postihovaní, nehovorím o vyslovenom trestaní uh, s tým, že sa vyčísli uh, nejaká uh, chyba. Uh, pretože to môže veľmi ťažko zasiahnuť jednotlivé štáty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Pani Smolková, nech sa páči. Myslím si, že perfektná práca, treba poďakovať, ale nestotožňujem sa s niektorými názormi, že keď sú chyby, tak treba pozastaviť čerpanie, pretože to by bolo najjednoduchšie, ale myslím si, že to je ten posledný krok, ktorý by sme mali urobiť. A preto moja otázka je, čo všetko vieme urobiť, alebo či sa už urobili kroky na spoluprácu s výborom regionov. Mňa by veľmi zaujímal práve ich názor, pretože keď členský štát neplní podmienky ex ante kondicionality, tým budú postihnuté práve tie najpostihnutejšie regióny a podľa vymenovania týchto členských štátov, ktoré pán Oven predniesol, tak sa to jedná skutočne o tie najzaostalejšie regióny takže by ma zaujímal aj názor výboru regionov, treba s nimi spolupracovať, ale myslím si, že treba veľmi intenzívne osloviť práve Holandsko a Slovensko, ktoré budú predsedajúce krajiny na budúci rok a treba sa tomu vážne zaoberať, e, tejto téme venovať veľkú pozornosť aj u nás vo výbore, ale aj všeobecne, aby sme odstranili prípadné nedostatky, ktoré sú. Ja si myslím, že tie členské štáty, ktoré majú nedostatky, chybky, nerobia ich umyselne, možno nevedia, možno im treba pomôcť, možno treba dovysvetliť, ale treba všetko preto urobiť, aby takto o rok, keď budeme hodnotiť ďalší rok, sme povedali, že už také štáty nemáme. Čiže jednoznačne navrhujem spoluprácu s výborom regionov a s ďalšími členskými štátmi, ktoré budú predsedať na budúci rok Európskej únii. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. The, Mr. Ďakujem pekne. Pán Hartmann, nech sa páči. Chcem poďakovať za ten raport. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som využiť takisto túto príležitosť a poďakovať e, našemu rečníku, e, rečníkovi za správu. Je to veľmi komplexná správa, je tu množstvo problémov, e, o ktorých môžeme hovoriť o verejnom obstarávaní. Avšak jedna otázka. Nemyslíte si, že je tu jeden kľúčový problém v tejto oblasti a konkrétne ten, že systém verejného obstarávania je tak nesmierne komplikovaný. Na jednej strane tu máme smernice, na druhej strane tu máme situáciu, e, kedy niektoré členské štáty sa rozhodnú ešte kumulovať ďalšie pravidlá e, a zaťažujú celý e, systém, ktorý už bez tak je veľmi ťažkopádny a potom tu máme situácia, ako mm, povedal pán Olbricht, a síce, že členské štáty e, neimplementujú nariadenie a ako e, výsledok tu máme situáciu, o ktorej hovoríme. Predstavme si, že my sme príjemca a pred nami je doslova labyrint rozličných opatrení a nariadení. Je veľmi zložité prejsť týmto labyrintom bez toho, aby ste sa dopúšťali chýb mnoho z týchto chýb je urobené nevedomky alebo nie so zlým úmyslom. Čiže moja otázka, samozrejme bez ohľadu na odporúčania e, dvora auditorov, ktoré sú cenné, nemyslíte si, že to odporúčanie číslo 1 by bolo zjednodušiť celý systém? Možno keby ste e, dali takéto odporúčania Európskej komisie a pokiaľ Európska e, komisia sa rozhodne zjednodušiť celý systém. Nemyslíte si, že toto by bol ten správny krok a donúti takto členské štáty, aby zjednodušili svoj systém? Pán Palčák, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja naviažem na e, môjho predrečníka, pretože v správe v bode 33 sa píše, že niektoré členské štáty oznamujú úradu OLAF e, veľmi malú mieru e, zhôd, ktoré považujú za podvod napríklad Španielsko a Francúzsko v období 2007 a 2013, neoznámili žiadnu nezrovnalosť e, v zadávaní verejných zákaziek, ktoré e, by mohli byť interpretované ako podvod. To je veľmi zvláštne a chcel by som sa spýtať, či dvor auditorov považuje takéto hlásenia za pravdivé, alebo ako si vysvetľuje tento jav. A síce, že tieto dva štáty nemajú žiadne podvody v oblasti eh, verejných zákazok. To by bolo výborné vysvedčenie samozrejme pre tie, tieto štáty. Ešte k bodu 29. Ten sa týka Českej republiky. Tu sa píše, že mnohé orgány e, dospeli to, pri totožnej právnej otázke k rozličným výkladom a tie samozrejme viedli k rozličným záverom auditu. A ako sa, sa dvor auditorov vyrovnáva s týmto e, faktom, e, keď e, máte k dispozícii rozličné auditové závery? Ktoré interpretácia je pre vás záväzná? Ďakujem veľmi pekne. A našim posledným rečníkom, pán Rus, nech sa páči, máte slovo.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 povedať niekoľko slov k tejto situácii a je to pomerne znepokojujúce. Samozrejme, nechceme zjednodušovať eh, a bagatelizovať veci, ale musíme sa postarať o to, aby pravidlá boli dodržiavané. Kohezná politika je príliš dôležitá na to, aby sme ignorovali takéto situácie, ktoré sme počuli dnes ráno. Takže opakujem, vzhľadom na to, že táto politika je tak nesmierne dôležitá pre členské štáty, predovšetkým pre tie chudobnejšie členské štáty Európskej únie, myslím si, že by bolo dobré, aby sme dodržiavali všetky pravidlá. V prvom rade ďakujem veľmi pekne, takže eh, sme ukončili toto kolo otázok a návrhov z eh, poslancov a členov výboru REGI. Videli ste, že ich je veľmi mnoho a myslím si, že niektoré sú v podstate adresované Európskej komisie. Takže najprv e, slovo vám, pán Oven, a potom slovo Európskej komisie. Nech sa páči, pán Oven, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za, vysoký, za vysokú úroveň e, za záujmu musím povedať, že počet poslancov, ktorí sa prihlásili o slovo, je vyšší ako v ktorejkoľvek inej e, parlamentnej komisii, parlamentom výbore. E, pán Nistelroj, k vašej otázke. Pýtali ste sa na členské štáty a na regióny. Áno, máte pravdu, je ich 12 alebo 13, e, možno 15. Vo Velse si e, myslíme, že 15 je super číslo, pretože to je vlastne aj počet e, hráčov v rugbyovom týme. Samozrejme, k vašej otázky. Je to samozrejme problém e, v členských štátoch alebo v regiónoch. Do určitej miery je to systematický problém na obidvoch úrovniach. V tých štyroch členských štátoch, ktorí sme kontrolovali, sú aj e, štáty, ktoré sú dlhodobo členskými štátmi a sú veľkými členskými štátmi, ako je Spojené kráľovstvo a e, Španielsko. A niektoré e, tie štruktúry sa neustále opakujú my sme nešli hĺbšie do tých údajov a zistelovali, či e, mieru chybovosti vykazuje konkrétne Wales alebo Andalúzia. Avšak jedným e, z dôvodov e, pri vyberaní vzorky členských štátov pri takomto audite je aj to, že sa snažíme stanoviť tie úrovne, na ktorých sa stávajú e, chyby. A jeden problém, ktorý sme zaznamenali opakovane, ale ktorý sa rieši, je problémom konektivity, respektíve komunikácie medzi regiónmi a centrálnou vládou. A vedeli sme e, celú paletu veľmi dobrých iniciatív na zlepšenie tohto e, problému, ako je napríklad e, vytváranie napríklad úradov pre verejné obstarávanie alebo agentúry pre boj proti podvodom. A Samozrejme, verejné obstarávanie je na mnohých úrovniach stále ešte problémom, ale myslím si, že to je niečo, čo budeme môcť vyriešiť dvou komisiou. Pán Von, ďakujem veľmi pekne za váš prínos a za to, že ste si môc, e, mohli vypočuť moju prezentáciu dokonca dvakrát. Áno, samozrejme je dobré, že členské štáty pripravujú kroky a, a obidvaja vieme, že v členských štátoch sú E, problémy. A na to poukazuje aj e, táto správa. Takýmto chybám by sme sa radi vyvarovali. A keď hovoríme ale o výročnej e, správe, tá bude prezentovaná práve pred zástupcami regionov a centrálnej vlády v Londýne, čiže je to Spojené kráľovstvo alebo Wales, Škótsko a Severné Írsko nové pravidlá verejného obstarávania majú niektoré e, dobré opatrenia. Je tu celá škála zjednodušujúcich e, pravidel, ale samozrejme e, sú tu aj určité riziká, ktoré pokiaľ nebudú tieto opatrenia samozrejme implementované vyváženým spôsobom, potom to môže viesť k dodatočnej komplikácii. Je dôležité ich preto implementovať správne. Nové pravidlá zavádzajú aj prechodné opatrenia, s ktorými sa ráta so zvýšenou mierou chybovosti. Avšak to všeobecné smerovanie nových pravidiel vedie k zjednodušenie. A e, Európsky dvor auditorov volal a vyzýval na zjednodušenie verejného obstarávania už nejaký čas. Avšak e, tá implementácia na úrovni členských štátov bude kľúčová a bude to aj podoba, ktorá sa dostane potom do regiónov. Áno, samozrejme, nachádzame neustále ďalšie chyby, ktoré neboli odkryté orgánmi auditu v jednotlivých členských štátoch a časom budeme musieť vybudovať lepšiu dôveru medzi úrovňou Európskej únie a medzi orgánmi auditu v jednotlivých členských e, štátoch. Čo sa týka pozastavení pladeb a korekcií, množstvo vašich kolegov povedali, že automatizácia takýchto opatrení je problém. Áno, samozrejme, vždy je tu priestor e, pre komisiu, pri výklade toho, akým spôsobom boli implementované kritériá ex ante a akým, do aké miery sú posudzované. Avšak nariadenie je veľmi jasné a myslím si, že to potvrdí aj komisia, že pokiaľ komisia posúdi, že sa neplnia ex ante kondicionely, potom by to malo viesť k pozastaveniu platieb. Akú formu bude mať toto pozastavenie? platieb a z čoho bude e, pozostávať, to už je iná e, e, otázka. A samozrejme, musí to byť prijaté proporčne a vyrovnane. myslím si, že tieto pravidlá sú jasné od roku 2016, a to v prípade, kedy sa neplnia ex ante kondicionality. A ako sme si vypočuli, niektoré členské štáty sú na dobrej ceste a príjmajú lepšie opatrenia. Pani Tomasič, hovorili ste o problémoch príjemcoch na lokálnej úrovni. Neviem a nepoznám situáciu e, presne na úrovni e, Chorvátska. Samozrejme, každý členský štát by mal mať nejakú formu najvyššieho kontrolného úradu ktorý by mal e, riešiť práve prípadné sťažnosti a samozrejme sú tu e, ombudsmani, ktorí môžu samozrejme mať e, odlišné postavenie v jednotlivých členských štátoch. Ale chápem ten problém, pán van Miltenberg. Áno, kumulácia opatrení, alebo tzv. gold plating, je problémom Ehm, samozrejme napríklad Česká republika ehm, prijala viaceré opatrenia na vlastnej úrovni, samozrejme v najlepšej viere, že takýmto spôsobom najlepšie implementujú ehm, nariadenie tie problémy nastali aj pri napríklad talianskom výklade znenia. Pán Omaží, vy ste sa pýtali, či ostatné politiky sú tým ovplyvnené, ako je napríklad spoločná polnohospodárska e, politika. Áno, my vám môžeme poskytnúť e, podrobnosti o vplyve na e, polnohospodárstvo a podobnostiach. Je to veľmi podobná štruktúra chybovosti. Aj keď v SPP je veľmi významná miera chybovosti pri týchto vydávkoch. A tie problémy sú podobné čo sa týka samotných e, podvodov, e, na stranách 25 až 26 hovoríme práve o podvodoch, o umyselných podvodoch. Bola zverejnená a e, správ, správa, ktorá o tom pojednáva, bola zverejnená v útorok. Samozrejme o tom, či toto bude spadať do kompetencie Európskeho prokurátora, je na vás. Vy sa o tom musíte rozhodnúť ako poslanci samozrejme je tu samozrejme aj pakt transparentnosti aby ste položili otázku, či by sme ho mali lepšie využívať. My už niekoľko rokov voláme po väčšej transparentnosti a, a línie, ktoré sme zverejnili e, minulý rok, e, viedli aj k, e, k zverejneniu prvej správy o podvodoch čo sme naozaj potrebovali pre stanovenie miery podvodovosti, boli aj lepšie údaje. S tým absolútne e, súhlasím. Pani Damato, ako sme hovorili, nezapisujeme si mieru chybovosti podľa jednotlivých regiónov, ale v osi 1 a 2 máme podrobné záznamy o jednotlivej typológii e, chýb, e, a je to k dispozícii e, chyby, kde si myslíme, že nesprávny uchádzač e, vyhral verejné e, obstarávanie a kde sa nedosiahla jednoznačne tá najlepšia hodnota za vynaložené prostriedky. Pán Olbricht, hovorili ste o miery chybovosti Áno, je to komplexnosť a, a nedostatočné úradné kapacity sú tým jednoznačným hnacím motorom. Ale predovšetkým komplexita. A boli sme jej e, svetkami. A myslíme si, že je to aj nová smernica o verejnom obstarávaní, e, by mala veci zjednodušiť, avšak niektoré veci nie sú transponované správnym spôsobom na úrovni členských e, štátov niekedy členské štáty e, komplikujú samotný rámec dodatočnými nariadeniami. A myslíme si, že toto samotné môže byť faktor, aj keď do menšej miery, pri zvyšovaní miery chybovosti pani Breso. Lepšia kodifikácia chýb by mala viesť k tomu, aby sme E, rozlišovali chyby, ktoré sú spôsobené komplexnosťou opatrenia, ktoré sú spôsobené podvodmi. E, podvody sú veľmi zložité na to, aby sme ich vôbec dokázali. A nie je to ani naša práca. Samozrejme, podozrivé prípady posúvame OLAFu, ale myslíme si, že taxonómiu sme už e, poskytli pri závažných chýb väčšieho aj menšieho rozsahu. Je to na strane 18 tabulke 1 toto je asi tá najlepšia taxonomická tabulka, ktorú môžeme momentálne ponúknuť a je tam aj niekoľko e, prípadov a vieme, aké sú aj tie motivátory závažných chýb, menej závažných e, chýb a chýb väčšieho či menšieho rozsahu. A samozrejme otázka, či je, sa jedná úmyselný podvod, to je predmetom ďalšieho do, dokazovania. Pani Smolková, mali ste obavy o automatické pozastavenie plade pri neplnení ex ante e, kondicionalit. Ale samozrejme, komisia má určitú priestor na posúdenie. Myslím si, že by bolo dobré, e, keby komisia zverejnili, zverejnila svoj akčný plán. Oni to e, oznámila, že to chce urobiť, pretože ten bude obsahovať aj dodatočné školenia pre členské štáty, ktoré budú obsahovať aj nástroje na lepší rozvoj úradných e, kapacít. Budeme mať e, spoločné stretnutie s komisármi Svetskou a Brinovskou a samozrejme hovorili sme, e, keby začali lepšie a užšie spolupracovať od 1. decembra a aby títo dvaja komisári preukázali lepšiu iniciatívu. Pán Hetman sa pýtal na to, že či je toto ten najväčší problém. Áno, samozrejme, toto je naozaj rozsiahly problém a my voláme po väčšom zjednodušení už mnohé roky. A teraz existuje potenciál zjednodušiť e, tieto pravidlá v závislosti od e, transpozície. Posledná otázka. Ako sme povedali v našej správe, niektoré e, členské štáty iniciatívne sami e, nahlasujú konkrétne prípady OLAFu. To znamená, že označia niektoré verejné obstarávania, tak povedia sa, vlajočkou. E, samozrejme, toto označenie môže znamenať aj to, že členské štáty môžu mať výhrade, výhrady k tomu, aby niektoré prípady boli označované za prípady podvodu bez toho, aby prebiehlo dostatočné dokazovanie. No. Ehm, samozrejme, na to, aby ste vedeli, aká je ehm, miera vyšetrovania vo Francúzsku či Španielsku, musíte čítať miestnu tlač, aby ste vedeli, ktorými prípadmi sa zaoberá ehm, prokurátor. Pán Ruas Ďakujem veľmi pekne za vašu poznámku. Ehm, myslím si, že ste súhlasili eh, s tým, že, súhlasi, že vlastne súhlasíte s nami, že pokiaľ existujú eh, pravidlá, eh, a ktoré potvrdí parlament, ktorý je zákonodarcom, tými sú viazané tak členské štáty, ako aj auditory. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne za to, že ste odpovedali na všetky otázky. Teraz dávam slovo zástupcom Európskej komisie. Pani Mariate, možno by ste mohli začať. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Sme tu traja. Ja teda odpoviem na niektoré body a kolegovia potom doplnia. Ja by som sa chcela vyjadriť k trom veciam. Poprvé, súhlasíme na úrovni oboch generálnych riaditeľstiev s dvorom auditorov, že musíme plniť celkový cieľ a síce chceme, aby sa efektívne plnili pravidla verejného vstarávania v kontexte Európskeho štruktúrneho investičného fondu. To znamená, že chceme aby sa vyberali najkvalitnejšie a najvýhodnejšie zároveň projekty. A tiež chceme, aby sa to dialo e, v rámci jednotného trhu. aby teda sa podporovali aj e, cezhraničné tendre. Chceme pomáhať členským štátom, pokiaľ to bude možné, aby dokázali vyvieť plány na boj proti korupcii alebo na vôbec zabránenie tomu, aby sa dostávali korupčné prípady do verejného obstarávania. Ďalej druhá poznámka k konkrétnym odporúčania dvora auditorov. Chceme túto správu privítať, oceniť. Chceme sa poďakovať pánovi Ovenovi za ich prácu, za spoluprácu. Už ste spomenuli, že sme prijali všetky odporúčania a teraz sa snažíme ich plniť v praxi. Nebudem sa vyjadrovať k všetkým odporúčaniam, len k niekoľkým. Poprvé, sme veľmi vďační za odporúčanie, ktoré hovorí, že akčný plán, ktorý komisia má na zlepšenie uplatňovania pravidel verejného starávania, by sa mal posunúť na vyššiu politickú úroveň, mala by ho podporiť aj komisia. A prvý krok v tomto kontexte sa stane 1. decembra, ako ste povedali komisárky Bienkovská a Kretu sa stretnú s pánom Owenom poprvýkrát, aby podporili tento akčný plán, aby monitorovali pro pokrok a tiež prebehnú pravidelné ďalšie schôdze na základe tohto akčného plánu. Ďalej, tretia poznámka, aby sme uvedli nejaké príklady, aký prístup chceme zaujať tom, aby sme pomohli členským štátom riadne plniť pravidla verejného starávania. Máme preventívne opatrenia, aj nápravné opatrenia. Ja sa vyjadrím tým preventívnym opatreniam, kolegovia sa vyjadra potom k nápravným. Čo sa týka preventívnych opatrení, tu pracujeme spolu s digitálnym riaditeľstvom GROW, pretože máme rovnaké ciele a vyvinuli sme aj konkrétne národné akčné plány najmä v krajinách, ktoré boli spomenuté ako tie, kde sa neplní ex ante podmienenosť, kde, tak ako povedal ten Owen, sú isté nedostatky. Mohla by som možno doplniť, že medzičasom už sú tri krajiny, ktoré začali uplatňovať eh, kroky, ktoré sa mali plniť a teraz eh, považujeme ich eh, plnenie na vyššej úrovni Malta, Polsko a Lotyšsko sú tieto tri krajiny. V prípade ostatných krajín máme isté národné akčné plány, teda je to konkrétny plán, ktorý by sa mal e, plniť do, roka, do konca roka 2016. Uvediem niekoľko príkladov. Je dôležité, aby sa zaviedla jasná kodifikovaná legislatíva, teda nie nejaká zmes, ale jasná kodifikovaná sú kombinácia pravidiel verejného obstarávania. To by sa malo schváliť čo najskôr taktiež. Prikladáme veľký význam um, vzdelávacím školiacím modelom. Musí ísť totiž o profesionálov, ktorí budú vyberať tieto projekty, musia mať dostatočné školenia, taktiež musíme dostatočné uh, poradné nástroje v tom, ako zabrániť čo najbežnejším, uh, tým najbežnejším chybám a nedostatkom a toto všetko musia mať v dispozícii práve títo pracovníci pri výbere projektov. Chcela by som ešte spomenúť niečo k balíkom integrity, by ste to už spomenuli. Máme pilotný projekt, na základe ktorého Transparency International spolu s nami zavádza balíky integrity, ktoré znamenajú, že mimo vládka pôsobí ako istý pozorovateľ a je uzoretá dohoda medzi zadávacím orgánom a všetkými subjektami, ktoré sa chcú zúčastniť verejného starávania a tie sa všetky zaviažú, tieto subjekty, v transparentnosti a tomu, že nebudú robiť žiadne kroky, ktoré by sa mohli vnímať ako korupčného charakteru. Budeme s tým pokračovať aj naďalej, potom vyhodnotíme výsledky a rozhodneme, či by sme to mohli rozšíriť aj na iné oblasti. A ešte posledná oblasť sa týka podmienok ex ante. Pri prvom vyhodnocovaní to prebieha mimochodom na národnej úrovni. Jasne sa však ukazuje, najmä v tých veľkých krajinách, kde sú aj veľké regióny, analýzy, ktoré sa vykonali na konci roka 2016, či sa kroky plnili v praxi. To prebehne aj na úrovni regionálnych programov, ak takéto existujú. Teda, ak daná krajina urobila isté kroky a potom v jednotlivých regionálnych programoch sa isté kroky splnili, nebude potrebné pozastaviť financovanie regionálnych programov. Budeme sa venovať len tým regionálnym programom, kde ešte stále sú ťažkosti. Teraz by som dala slovo kolegom, ak dovolíte. Ďakujeme pekne, pán Zoler, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. A ja chcem oceniť prácu pána Owena na tejto správe. Správa hovorí, že verejné obstarávanie sa netýka úzko len politiky súdržnosti, Je to však jedna z podmienok e, na plnenie väčšiny našich investícií DG Regio a dvor auditorov tiež vysvetľujú, že je logické preskúmať túto mieru opakovanosti chyb, chýb, najmä v kontexte DG Regio. My sme tiež vykonali intenzívnu auditnú činnosť, už sa tomu venujeme viac ako dva roky a Tiež sme poskytli poradenstvo členským štátom v tejto oblasti. Ako už povedala moja kolegyňa, akčné plány chceme, aby sa rozšírili, aby sa týkali všetkých aktérov a účastníkov. Chcel by som spomenúť závažné nedostatky, ktoré eh, DG Regio eh, zistilo, čo malo za následok finančnej nápravy už od roku 2005. Toto samozrejme bolo spojené s ostatnými finančnými nápravami, aby členské štáty spolu s DG Grow a DG Regio mohli zlepšiť svoje systémy. Najmä mám na mysli využívanie reštriktívnych kritérií, zvýšenie transparentnosti týchto procesov, taktiež predchádzanie ex post úprave zmluv, čo by spôsobilo, eh, že tieto doplkové práce vlastne nebudú v súlade s pravidlami. Už v roku 2007 sme mm, vytvorili sú typológiu typických chýb a navrhli sme členským štátom konkrétne formy náprav, tak aby členské štáty najskôr mohli eh, pomenovať zdroj, bežný zdroj rizika týchto chýb, ale taktiež to boli rady auditným orgánom, aby tiež mohli navrhnúť konkrétne možnosti nápravy. My sa snažíme spolupracovať taktiež v otázkach metodológie. V roku 2004 sa vydalo prvé auditné stanovisko tejto oblasti a my s týmito auditnými orgánmi spolupracujeme veľmi úzko, aby sme využívali tie isté metódy, ale jasne sa ukazuje, že vo verejnom obstarávaní od roku 2011 sme sa dohodli na pravidlách auditov verejného obstarávania a tiež pripomíname, že majú využívať tieto spoločné pravidlá, aby veci prebiehali štandardne. E, spomenulo sa to, že sa to buduje dôvera už celé roky. Vidíme, že sme sa dostali na úroveň, keď e, sa môžeme spoľadnúť na 42 našich auditných orgánov, ktoré spolupracujú s nami, dodržiavajú spoločné pravidlá a majú na starosti viac ako 90, konkrétne 91 stravovania auditu všetkých prostriedkov. E, tie zvyšné orgány s nimi ešte stále spolupracujeme, aby zlepšili svoju metodiku a aby e, využívali práve tie spoločne schválené metódy auditu. Chcel som ešte zareagovať na niektoré čísla, ktoré tu boli spomenuté. Chcel som sa poďakovať tiež dvoru auditorov. Ja som veľmi rád, e, že v podstate na strane 33 sa už e, veľmi podrobne popisuje akčný plán komisie. My ho samozrejme zverejníme. Naše komisárky to urobia konkrétne 1. decembra. Chcel som sa ešte vrátiť k niektorým poznámkam, ktoré tu zazneli. Hovorili ste o chybovosti 40 percentnej. Ja som chcel na to nadviazať. V správe dvora auditorov na strane 19 je jasný graf, kde sa ukazuje, že toto je frekvencia chýb, tak ako sa to vysvetľuje v každoročnej správe a z tohto počtu chýb Pán Winowen jasne povedal, že 29 z týchto chýb boli závažné chyby, to znamená, že e, subjekt, ktorý získal zákazku, e, ju nemal získať. V niektorých iných prípadoch e, bolo nedostatkom, nedostatočné plnenie, ale aj ak dôjde k neplneniu pravidel, aj to si môže vyžiadať napokon finančné nápravy. V prípade závažných chýb mohlo, mohlo ísť o isté závažné dopady, ale nemuselo to mať nevyhnutne um, vplyv na výsledok celého veľerného obstarávania, teda čo sa týka výročnej správy dvora auditorov, ktorá bola zverejnená tento útorok v Európskom parlamente, tam dvor konštatuje Celkovú chybovosť v rozpočte je 4,4% a nie čísla, ktoré sme tu počuli. Mali by sme e, opatrne narábať s týmito číslami. Pán Winowen e, jasne uviedol, že správa hovorí o istých číslach, e, ku ktorým dostali členské štáty, konkrétne 1200 chýb z členských štátov, pričom sa členské štáty domnieva, že pardon, išlo o 12 tisíc nezrovnalostí, pričom 2% z nich boli spojené s podozrením z podvodu. Potom bude musieť súd rozhodnúť, či napokon išlo a podvod alebo nie. Toto boli informácie členských štátov, mali by sme ich vnímať s opatrnosťou, ale jasne sa ukazuje, že problémy nie sú vždy spojené s podvodmi. Isté, že je tu problém s korupciou v celej Európe, jedného mnoho štúdií, ktoré to dokazujú. Verejné obstarávanie je veľmi úzko spojené s rizikom korupcie, ale problémy sú často spojené s nedostatkom vedomosti, s nedostatkom kapacít, tak ako správa potvrdzuje, je mnoho tisícov zmluvných eh, pardon, obstarávateľov v EÚ a preto nie je možno sledovať plne všetkých pravidel a tým vzniká inherentné riziko eh, chybovosti. Mali by sme v členských štátoch eh, sa snažiť pomôcť eh, im zlepšiť túto ich kapacitu na úrovni obstarávania. My Nechceme ísť e, proti európskym pravidlám, musíme však zohľadňovať aj národné pravidlá. A ak národné pravidlá sú príliš zložité a ak ešte zvýšujú e, zložitosť e, celkových všetkých pravidel, a toto spôsobuje často chyby, aj tu sa musíme snažiť spolupracovať s členskými štátmi, aby došlo naozaj k zjednodušeniu aby sme sa nesnažili byť pápežskejší ako pápež týchto veciach, pretože aj toto spôsobuje chyby v verejnom starávaní. Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, pán Nenez Almeido, nech sa páči. E, ja sa pokúsim. E, myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že kľúčovým faktorom v tomto kontexte je dosiahnuť administratívnu zmenu, zmeniť celú kultúru štátnej správy a uvedomiť si, na čo sa zameriavajú vlastne všetky pravidlá verejného obstarávania. E, my sa snažíme spolupracovať s DG Regio aj s dôvodom auditorov, aby sme e, vyvíjali spoločenskými štátmi nejaké mechanizmy na boj proti e, týmto ťažkostiam, najmä šlátoch, ktoré vykazujú väčšie problémy my sa domnievame, že v tomto procese je rovnako dôležitý aj cukor, aj bič. Členské štáty si totiž musia uvedomiť, aký prospech je spojený s, so správne prebiehajúcim procesom verejného obstarávania. Teda snažíme sa konať preventívne, snažíme sa, aby členské štáty robili kroky, ktoré pomôžu dosiahnuť zmenu my o tom nielen hovoríme, ale aj to robíme v praxi spolu s DG Regio. Práve teraz pomáhame členským štátom eh, zlepšovať ich systémy verejného starávania ďalej po druhé, čo sa týka zložitosti pravidel verejného starávania. Reforma z roku 2014, ja by som ju pomenoval ako istý súbor nástrojov, ktorý môže zvýšiť flexibilitu a taktiež e, možnosti obstarávateľom. E, je to systém, ktorý je menej prísny, menej obmedzujúci, ale na to, aby fungoval, vyžaduje si to dostatočné školenia a pochopenie týchto doplnkových možností, tak aby sa mohli využiť v plnej miere. Ďalej po tretie, e, údaje a význam údajov, ste, ste si všimli, že komisia práve schválila stratégiu jednotného trhu a tejto stratégii sa spomína celý rad e, rôznych návrhov v oblasti dát a verejného obstarávania, kde napríklad chceme podporovať členské štáty, stimulovať v tom, aby zakladali registre zákazok verejného obstarávania aj úprav s tým spojených e, ako nástroj zvyšovania transparentnosti a lepšieho spravovania verejného obstarávania. Tiež chceme e, presadzovať myšlienku väčšej informovanosti o auditoch a automatizovaných informácií o auditoch, e, tak aby to, čo je výsledkom auditov v celej EÚ, bolo k dispozícii všetkým, aby sme takto podporili spoločnú kultúru auditov v EÚ. A tiež chceme presazovať po tretie e, vývoj e, takých nástrojov, ktoré budú schopné odhaliť anomálie v systémoch verejného obstarávania, aby sme mali k dispozícii inteligentnú politiku, ktorá bude schopná pomenovať eh, systémové porušovania a nie nejaké sporadické eh, konkrétne chyby tu a tam. Teraz ešte k tomu, čo sa snažíme robiť, aby sme podporovali cezhraničný obchod vo verejnom starávaní. Práve sa chystáme schváliť eh, jednotný dokument verejného starávania. To sme prezentovali nedávno v výbore EKON, ktorý bude znamenať, že predkladatelia žiadosti, e, napríklad v kontexte Holandska a Belgická, budú mať možnosť zúčastňovať sa verejného starávania tým, že predložia jednu jedinú žiadosť, nebudú musieť e, predkladať e, rôzne detailné dokumenty, aby mohli Um, odôvodnite svoju účasť na tomto verejnom obstarávaní, teda všetky verejné obstarávania, ktoré budú spadať pod smernicu verejnom obstarávaní, bude potrebné predložiť jeden jediný formát žiadosti, v ktorej sa budú uvedať všetky potrebné informácie, aby sa mohla takáto žiadosť vyhodnotiť. Tiež si myslím, že kroky ako napríklad lepší výklad príležitostí spojených s verejným obstarávaním a konkrétne kancelária pre verejné obstarávanie sa v tomto veľmi výrazne angažuje. Tiež chceme, aby sa mohli vo väčšej miere využívať tieto príležitosti v celej Európe. Pani komisárka Bienkovská a celé DG Grow sú eh, rozhodne za to, aby sa táto téma presadzovala v tomto mandáte komisie spolupráci s DG Regio a tiež podporou Dvora auditorov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme všetkým účastníkom tejto diskusie. Ďakujeme za vašu prezentáciu. Pán Owen bola veľmi zaujímavá. Ďakujeme za to, že prekladáte túto správu. Zdá sa, že tu máme dočinenie so správou, ktorá obsahuje veľmi jasné odporúčania. Taktiež sme si vypočuli stanovisko komisie a očakávame akčný plán, ktorý je predmetom neustáleho plnenia. Chcela by som vás ešte informovať, vás, zastupcov komisie aj dvora auditorov, že výbor regii bude naďalej monitorovať celý tento proces, pretože ho považujeme za veľmi dôležitý Uvedomujeme si význam celej tejto témy a dúfam, že sa opäť stretneme s lepšími správami z oblasti verejného obstarávania. Ešte raz srdečná vďaka. A teraz budeme pokračovať v našom programe. Our second guest this morning. Našim druhým hostom dnes do poludnia je pán Fredrik Valier, Valier, generálny tajomník Rady európskych e, obcí a regiónov CEMR. Prichádza k nám, aby vysvetlil aktuálne, ale aj budúce kroky CMR e Organizácia vznikla v roku 1951. Ide o európsku zastrešujúcu organizáciu. Má 60 členských organizácií zo 41 krajín a celkovo zastupujú 150 tisíc miest a obcí. Internetová stránka popisuje túto organizáciu ako e, takú, ktorá má dve úlohy. Jednak e, presadzovanie európskej legislatívy vo všetkých oblastiach, ktoré majú dopad na mesta a obce a ďalej po druhé poskytuje fórum pre diskusiu medzi miestnymi a regionálnymi úrovňami. CMR naposledy prišlo na schôdzu nášho výboru v roku 2011. Je mi ľúto, že to bola takáto dlhá prestávka v našom kontakte. Myslím, že je to dobrá príležitosť pre poslancov, ktorí sú noví v výbore regii, aby sa oboznámili s touto organizáciou, ktorá zastupuje tak mnoho miestnych a regionálnych eh, zastupiteľstiev a orgánov. Máme zhruba hodinu času na našej diskusie, o niečo menej ako hodinu. A dám slovo najskôr pánovi Valierovi, aby nám prednesol svoju prezentáciu zhruba dĺžke 15 minút, tak to bude stačiť. A potom dostanú slovo poslanci. Nech sa páči. Thank you, thank you, chair. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A ďakujem aj za pozvanie, aby sa mohol predstaviť CEMR členom vášho výboru. Ako ste spomínali, CEMR je najstaršia a najširšia európska organizácia, ktorá zastupuje európske obce a regióny. Máme tu združenia zo 41 country, eh, teda krajín je to viac než EU, čiže viac než len 28 členských štátov EU. Naším cieľom je podporovať budovanie zjednotenej Európy, ktorá bude, kde bude vládnuť mier a spolupráca. Eh, samozrejme, kladieme dôraz aj na subsidiaritu a účasť občanov v rozhodovacom procese. CMR je uznávaným sociálnym partnerom v sociálnom dialogu a samozrejme toto malo potvrdené aj v roku 2014 príslušnou štúdiou reprezentatívnosti, ktorú zrealizoval Eurofond pre Európsku komisiu. Sme stálým pozorovateľom v Rade Európy a aj v mnohých ďalších inštitúciách Európskej únie samozrejme. Som veľmi rád, že že môžem teraz pri tejto príležitosti vymeniť si názory s vašim výborom. Posledne, keď sme boli na vašom výbore, to bolo v roku 2011. Ale samozrejme, sme v pravidelnom kontakte s mnohými členmi vášho výboru. A dokonca tu máme veľmi dobrého priateľa, ako pán Olbricht, ktorý, s pánom Olbrichtom sme tiež veľmi úzkom problematiku, ale aj pán, pán Nistelroj, pani Bresel a mnohí ďalší z vášho výboru sú nám veľmi blízkymi osobami, s ktorými sme v kontakte často. Ďakujem. CMR je tiež aj Európskou sekciou Svetovej organizácie zjednotených miest a miestných orgánov a obcí. Tu vlastne zastupujeme tieto orgány na medzinárodnej aréne v OSN a aj na dôležitých ako COP21, napríklad pokiaľ ide o udržateľné rozvojové ciele alebo na konferencii Habitat 3. Tam sa už pripravujeme e, na budúci rok. CMR sa venuje širokej škále tém od riadenia správy cez demokraciu a občianstvo a predovšetkým v tejto sfére asi najviac podporujeme spoluprácu medzi obcami a miestnymi orgánmi CMR. E, pred niekoľkými rokmi prišlo s nápadom e, tzv. družobných miest hneď po druhej svetovej vojne a potom sme taktiež e, prispeli ku charte zrovnoprávnenia mužov a žien a to sa týka asi 1500 obcí eh, v rámci Európy, ktoré tieto sú zapojené do týchto aktivít. A okrem toho, popri samotného, samotnom eh, vypracovávaní tej charty eh, pre spoluprácu miestnych orgánov a obcí v rámci Rady Európy. E, vlastne CEMR už funguje v tejto sfére od roku 1953. A ďalšia dôležitá oblasť našich aktivít sa týka spravovania verejných služieb. A je tu aj napojenie na sociálny dialog a riadenie a správu štátnych zamestnancov na miestnej úrovni. Ďalej je tu oblasť teritoriálnej kohézie, tej sa tiež veľmi intenzívne venujeme aj v spolupráci s vašim výborom. Okrem toho sa venujeme aj novým myšlienkam o tom, ako využívať štrukturálne a investičné fondy, ale aj tomu sa venujeme, ako lepšie využívať tieto fondy Demografické zmeny v tejto sfére sú tiež dôležitou témou, ktoré venujeme pozornosť. Ďalej, životné prostredie, klíma, energetika, to je tiež pre, pre nás veľmi dôležitá téma a zúčastňujeme sa aj na iniciatíve spolupráce starosťou, ktorí taktiež vypracovali dôležitý dokument a snažia sa znižovať eh, aj alebo tlačiť, presnejšie povedané, na znižovanie emisí. Taktiež sa aktivizujeme v niektorých iných projektoch, ktoré sa týkajú tejto spolupráce starostov a primátorov. Ide napríklad o prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, a je tu aj ďalší projekt, ktorý sa týka investícií do udržateľnej energie alebo energetiky na európskej úrovni. A nakoniec, ako som už naznačil, sme ešte aj v európskej sekcii UCLG a CMR je vedúcim predstaviteľom v platforme, ktorá sa zameriava na spoluprácu v oblasti rozvoja. A úzko spolupracujeme s Európskym parlamentom a tiež sme za to, aby sa inicializovali viacej a viacej aktivity zo strany komisie v tomto smere a podpísali sme v tomto roku aj strategické partnerstvo s generálnym eh, riaditeľstvom ZETKO. A teraz ešte, ak mi dovolíte, chcem sa zmieniť o niektorých veľmi naliavých otázkach, ktoré pokladáme za dôležité v súčasnosti. Je to utečenecká kríza a poukázali sme na adresu Európskej komisie, že sú tu ale vlastne už najar sme poukazovali na to, že situácia môže mať veľmi negatívne dopady, e, pre všetky oblasti Stredomoria na miestnej samozprávy a všetci aktéry, ktorí, na ktorých plecia dopadajú tieto problémy sú, súvisiace s krízou, pre všetkým teda dopadajú na plecia tých miestnych orgánov, na obce a niektoré regióny predovšetkým. Preto veľmi zoširoka spolupracujeme s našimi členmi, aby sme vedeli správne analyzovať túto situáciu a potom náležite podnikať aj potrebné kroky. Máme k dispozícii webovú stránku a spoluprácu s DG Home sa venujeme otázke, ako čo najlepšie využívať existujúce finančné prostriedky a ak môžem povedať, aj lobujeme, aby sa tieto finančné prostriedky poskytli e, príslušným obciam a regiónom. Možno e, samozrejme nie tak, aby sme obchádzali príslušné predpisy, ale na celoeurópskej úrovni sa snažíme získať podporu pre aktivity týkajúce sa integrácie utečencov aj na miestnej úrovni. Aktívne sa zúčastňujeme už niekoľko rokov a boli sme vlastne účastníkmi viacerých kôl rokovaní, pokiaľ ide o štrukturálne fondy. A sme zapojení aj do o, priebežného hodnotenia v rámci tohto programovacieho obdobia. Máme tu štyri hlavné témy, ktoré by sme v tomto kontexte chceli spomenúť. Chceme posilniť princípy partnerstva. Tieto už sú v programe zahrnuté. Okrem toho chceme zabezpečiť prístup, ktorý bude vychádzať z, aj z tých lokálnych podmienok a chceme podporovať aj komunitný rozvoj, teda rozvoj na úrovni miestných komunít a podporujeme aj integrované teritoriálne nástroje. Okrem toho sú tu aj regionálne programy a chceme aj monitorovať, ako sa uplatňujú v praxi. CMR ale nedávno pracovala aj na otázke investícií v členských štátoch, teda ako sa tieto realizujú predovšetkým vo svetle štruktúrálnych a investičných fondov EÚ a myslím, že v tomto smere sekretariát by mohol poskytnúť nejaké ďalšie materiály, ak dovolíte. Okrem toho CMR je jedna z hlavných organizácií, ktorá sa zúčastňuje medzivládnych aktivít eh, na tému kohézie. Zúčastňujeme sa neformálnych eh, stretnutí ministrov pod vedením predsedníctiev EÚ. V tomto kontexte prispievame k práci budúcej agendy mestskej, teda Urban Agenda v rámci EÚ a spolupracujeme predovšetkým eh, aj s holandským, holandskými ministerstvami na tejto téme a tešíme sa teda na posilnenie tejto spolupráce ešte v rámci holandského predsedníctva. pretože že príslušný text bude tiež e, dovtedy už pripravený. Okrem toho spolupracujeme s ministrami, ktorí zodpovedajú za e, rozvoj regionov a teritoriálnu koheziu. V Rige sme sa tiež e, zúčastnili na príslušnom stretnutí a spolu s výborom regionov a Eurocities náš prí, po, prístup je možno trošku špecifický, možno aj troška iný, ale komplementárny k tomu, čo realizuje Eurocities. A uvítame teritoriálny prístup, ktorý odráža aj komplementárnosť medzi mestskými oblastiami a, a tými ostatnými zónami, ak to tak môžem nazvať. Okrem toho prispievame aj ku zjednodušovaniu eh, postupov a odburávaniu byrokracie a sme jedným zo štyroch e, aktérov, ktorí boli prizvaní a to, prezentovali svoje názory e, na výbore REGI 15. októbra a mám tu tiež príslušné materiály, ktoré vám rád dám k dispozícii sekretariátu, aby ste ich mohli rozdať. A čoskoro taktiež začneme e, sa zamýšľať aj nad budúcnosťou politiky súdržnosti v roku 2020 a pripravujeme aj náš ďalší budúci kongres, ten sa bude konať na budúci rok v apríli a vlastne nastolujeme debatu, alebo rozbiehame debatu o miestnych a regionálnych lídroch a samozrejme do toho predpokladáme aj účasť predstaviteľov parlamentu a e, samozrejme zhrnieme tie najkvalitnejšie príspevky a potom sa zhodneme na syntéze týchto príspevkov, aby sme sa náležite mohli venovať debate o Európe 2030 a tento materiál vám dáme k dispozícii a rozošleme ho. Okrem toho sme aktívni aj vo výbore pre udržateľný rozvoj, aj spolupracujeme s príslušným francúzským ministerstvom a pracujeme na užívateľsky priaznivejšej verzii materiálu, ktorý sa zameriava na udržateľný rozvoj miest. A v Nikozii v roku 2016 sa plánuje taktiež e, dôležitá aktivita, z ktorej vzíde správa a bude sa venovať táto, toto zasadnutie aj príslušnej stratégii. CMR ako Európska sekcia UCLG sme teda v tomto smere zaangažovaní aj do debát na úrovni OSN. Sme taktiež e, súčasťou akčnej skupiny, ktorá sa venuje miestnym samozprávam a aj príslušnej agende OSN po roku 2015 ďalej udržateľným cieľom a aj formovaniu a vytváraniu novej agendy, urbánnej agendy OSN po roku 2016 a v Bogote sa bude konať v roku 2016 e, veľké zasadnutie a samozrejme aj tam, no teda v marci 2016, prispiejeme k tejto konferencii. Čiže toto sú všetko agendy, ktoré e, sú vlastne navzájom komplementárne a viaceré bežia paralelne, čiže e, s miestnymi a regionálnymi samozprávami úzko spolupracujeme a dbáme na synergiu a globálne perspektívy. Náš zámer je, aby nová európska agenda bola takto úzko zviazaná aj s globálnou agendou a aby nadvezovaná, nadvezovala na rozvojové ciele, ktoré už boli stanovené a tieto sú samozrejme pre nás veľmi relevantné a je dobré, že tieto ciele existujú a okrem toho ešte aj e, cieľ 2016, teda 2016 je tiež niečo, čo nám leží na srdci. Takže CMR má záujem o konštruktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom a tá už vlastne prebieha, všetkým s výborom REGI a aj v skupine Intergroup a Tešíme sa aj na ďalšie výmeny názorov a na rozpravy v rámci výboru. A možno aj nájdeme spôsob, ktorý nám ešte umožní aj ďalej zblížiť sa v stanoviskách. Okrem toho, chcel by som využiť túto príležitosť a vyzvať členov výboru, aby sa k nám pripojili, aby sa zúčastnili nášho kongresu v Nikózii v roku 2016 bude to e, vlastne stretnutie miestnych a regionálnych lídrov, bude tam asi tisíc starostov a vedúcich predstaviteľov z Európy spolu samozrejme aj s poslancami z Európskeho parlamentu, budú tam aj predstaviteľi Európskej komisie, aj ďalší lídry z Európy. A našim hlavným cieľom, ako som už povedal, je Európa 2030 a chceme tento región budovať aj na báze regiónov a e, rozvoj miestnych samozpráv, aby tu bolo cítiť viac optimizmu na celom našom kontinente a hlavne v EÚ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a ďakujem aj za vaše pozvanie. Tešíme sa a určite máme tu úspešné lobby v rámci nášho výboru, takže určite tam bude predstaviteľ nášho výboru na tom vašom kongrese prítomný. Takže teraz dávam priestor pre otázky, pripomienky. Nech sa páči. Pán Olbricht. Aha, takže tiež otázka lobovania, hej? Takže dovolte mi len pripomenúť, že sme boli veľmi aktívni v rámci jedného z programov eh, Conservature a Okrem toho, tu bola značne e, jasná aktivita aj z hľadiska prípravy e, v výbore regionov. Čiže tu je moja otázka na generálneho tajemníka. Takže aj poznámka. Spomínam si, že tu bola diskusia aj o tom, či všetky organizácie dobrovoľné, ako je CMR, ktoré začali konať, alebo sú začali činnosť ešte v 50. rokoch, a aj úzko spolupracujú so starostami a prezentujú názory miest na Hazory e, starosťou, pretože nakoniec e, sú mesta súčasťou EÚ. Čiže otázka je táto. Potrebujete naozaj združenia, keď už e, existuje výbor regionov? Pretože ak výbor regionov predstavuje miestne a regionálne orgány, tak potom čo s tými lokálnymi rôznymi združeniami? prax veľmi dobre ukazuje, že potrebujeme oboje. Hej? Pretože majú rôzne funkcie. Ale je tu aj takáto otázka. Ako vy vidíte rozdiel vo fungovaní výboru regionov a združení ako je CEMR, ktorá je vlastne zastrešujúcou organizáciou. Takže nejde tu vlastne o zdvojovanie tých istých e, úloh alebo toho istého myslenia. Výbor regionov samozrejme e, je orgán, ktorý, ktorý predstavuje výber alebo selekciu niektorých e, organizácií alebo regionov. A myslím, že je tu tá otázka, čiže aká je úloha vašej asociácie v tomto kontexte. Možno aj tam zaznamenávame určitú zmenu. Takže porovnaní s vývojom regiónov. Aká je vaša úloha? Ďakujem. Ďakujem. Pani Maletič, máte slovo? Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi zaujímavé vypočuť si témy, ktoré ste pokryli. Chcela by som sa opýtať o podmienkach trhovej ekonomiky a európskeho semestra. Všetci vieme, že členovia sú organizovaní iným spôsobom a množstvo členských regiónov sú nesmierne dôležitým faktorom pre implementáciu e, e, štruktúrálne reformy, e, inteligentnú fiskalizáciu. A mám pocit, že na úrovni európskych inštitúcií máme tendenciu mysleť centrálnejšie a nie regionálnejšie, predovšetkým keď hovoríme o kondicionalitách trhovej ekonomiky a európskom semestri. Ďakujem, pani Maletič. Sú nejaké iné dodatočné otázky z publika, pán Ruers? Ďakujem veľmi pekne iba rýchla otázka. Chcel by som sa mať iba krátku pripomienku. Chcela by som uh, hovoriť o udržateľnom rozvoji. Minulý september uh, pomerne veľký počet krajín eh, sa zaviazalo k rozličným cieľom a k ich plneniu a bolo tomu v kontexte regionálnej politiky. Vieme, že CEMR e, urobilo už e, pomerne veľký kus práce a to práve e, vďaka konferenciám, ktoré sa k tejto téme zorganizovali. Moja otázka je teda nasledovná. Čo teda CEMR zvažuje keď hovoríme o tom protirečení medzi rečami a skutkami. Myslím si, že tu máme problém, zvlášť e, v krajinách, ktoré prechádzajú krízou. Ako prejsť od slov k činom? Ďakujem. Ďalší, ďalšia otázka od pána Polčeka. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať za prezentáciu, ktorú predložil pán predseda Rady eh, európskych obcí a regiónov. Ja som sa stal podpredsedom eh, druhej najväčšej organizácie v Českej republike, ktorá zastupuje obce. A my naozaj riešime, akým spôsobom naše obce a mesta majú byť pripravené na potenciálne dopady eh, kríz, utečeneckej krízy. A mohli by ste spomenúť nejaké konkrétne príklady, ako obce a samozprávne regióny by mohli adekvátne reagovať. Ehm, nepochybne by to bolo pre nás veľmi inštruktážne. Ďakujem. Aha. A pán Mansko je ďalším rečníkom. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať eh, zástupcovi CMR za tieto vyjadrenia, ktoré boli veľmi obsažné. A najmä ďakujem za to, že nás oboznamujete s misiou a s poslaním krokmi vašej inštitúcie, ktorá zastrešuje zastupiteľstva regióny. Ja sa chcem opýtať v kontexte vzdialených regiónov. Ako nadvezujete takýto druh vzťahov a ako sa snažíte prispieť e, aj vy k tomu, aby sa doženili potreby aj týchto mimoriadne vzdialených regiónov. Ďakujem. Ďakujem. A pán Van Nistelrooy, vaša otázka alebo pripomienka? Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť a za to, že nám dávate možnosť toto prejednať a prediskutovať. Vy zastupujete ľudí. No je veľmi dôležité sa s vami e, stretávať. E, ja sa chcem e, opýtať na fakt, ktorý ste spomínali. Počas otvorených dní mali sme stretnutia na výbore regionov a vypracovali sme a prijali cestovnú mapu. tá je naviazaná na agendu horizontálneho mesta a to by mohlo e, viesť e, k Amsterdamskému paktu. Je to viac ako vyhlásenie zo strany Európskej rady. Znamená to to, že organizácie majú povinnosť urobiť určité záväzky. A to sa bude vzťahovať aj na vašu organizáciu, na vašu radu. Ako vnímate dopady eh, tohto opatrenia, toho, že budete musieť prijeť silnejšie záväzky a silnejšie angažovanie, eh, ovplyvní to vašu organizáciu eh, v oblasti práve agendy, ktorá sa týka miest? Aký máte na to pohľad? Nejaké ďalšie otázky? Pýta sa predsednička, zdá sa, že tomu tak nie je. Takže pán Valie, máte slovo, aby ste zodpovedali naše otázky. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, prvá otázka od pána Olbrichta, ktorá sa týkala e, komplementarity e, CMR a dvora. To bolo práve v období, kedy Rada regionov, kedy výbor regionov bol vytvorený a CMR už bola etablovanou organizáciou. Avšak v priebehu rokov sme našli dobrý spôsob komplementarity medzi týmito dvoma organizáciami. Výbor regionov je zhromaždenie Samozrejme nie v tom zmysle, ako je Európsky parlament, avšak eh, poskytuje svoje stanoviská k nariadeniam, eh, ktoré sú v procese implementácie, zatiaľ čo eh, Európska rada mi obcí a regiónov je v tomto procese ešte niekde predtým. Našou úlohou je prinášať hlas miestnej a regionálnej perspektívy do procesu formovania legislatívy na európskej úrovni. A preto e, sme zaangažovaní e, v pripomienkovaní vo veľmi skorom štádiu tak na Európskej komisii, ako aj v Európskom parlamente, tak aby sme prinášali naše pohľady a snažili sa začleniť e, tie najlepšie riešenia, respektíve riešenia, ktoré považujeme za správne do návrhu znení, nariadení a smerníc. To je ten hlavný rozdiel. Samozrejme, spolupracujeme s výborom regionov veľmi úzko e, v mnohých témach. A myslím si, že v nadchádzajúcich rokoch budeme si musieť ujasniť, aké je to vzájomné prepojenie medzi našimi organizáciami. Podľa mňa e, nie sme organizácie, ktoré si e, vzájomne konkurujú, naopak sme organizácie, ktoré sa doplňajú. E, samozrejme sme svojím spôsobom sesterské organizácie a obidve organizácie majú priame členské mesta alebo regióny. Pokrývame špecifické témy, ale vnímam úlohu CEMR ako organizácie, ktoré priamo zastupuje záujem miest a obcí. A to je dobrým známym faktom predovšetkým vo svetle v súčasnej utečeneckej krízy, kedy sa snažíme združovať jednotlivých aktérov a koordinovať jednotlivé návrhy. A to ma privádza k ďalšej otázke, ktorá sa týkalo vzťahu e, európskych inštitúcií a regionálnej úrovni. Ja absolútne súhlasím s vami, že niekedy vidíme, že vzťah medzi nami a e, európskou úrovňou je niečo, kde sme svedkami koncentrácie predovšetkým na e, vzťah medzi centrálnymi európskymi orgánmi a e, členskými štátmi. Je to niečo, čo sa snažíme zmeniť aby bola väčšia pozornosť na obce a regióny. Sme totižto presvedčení, že budúci rozvoj Európy, ako aj iných kontinentov, spočíva na schopnostiach regiónov a miestnych samozpráv na to, aby vytvorili spôsoby a priestor pre vlastný rozvoj. Ehm, množstvo zo záležitostí, ktoré sa prerokovávajú, v tomto parlamente volá po lepšej účasti regiónov a obcí. Veľmi často nariadenia sa e, prejednávajú s jednotlivými e, vládami, avšak nie už s regiónmi a obcami. To je niečo, čo by sme chceli zmeniť v nadchádzajúcich rokoch a hľadať spôsoby, akým spôsobom začleniť regionálne zastupiteľstva do európskeho rozhodovacieho procesu, pretože európske regióny a mesta sú súčasťou európskej správy. Avšak túto definíciu musíme uviesť do života a do praxe. A to je samozrejme skôr záležitosť komisie než e, parlamentu. Avšak toto má veľmi vysokú prioritu na našom zozname. Otázka cieľa udržateľného rozvoja. Vy ste to spomenuli, pán Rias. My sme sa snažili rozpracovať definíciu týchto cieľov, teda mám na mysli e, cieľ 11 a 16. Je mnoho iných cieľov, ktorých miestne zastupiteľstva e, sa majú konkrétne vyjadrovať. OSN taktiež pochopilo, že na to, aby sa mohli plniť isté ciele, mali by sa osloviť práve miestne zastupiteľstva mesta a obce. Chcem pripomenúť, že v roku 2050 viac ako 70 eh, celosvetovej populácie bude žiť v mestách a v mestských aglomeráciách, teda treba na toto pamätať. Máme európsky model ktorý e, vykazuje veľmi osvedčenú spoluprácu medzi mestskými a vidieckými oblastiami, taktiež máme model demokratickej e, formy spravovania. Aj tej môžeme šíriť e, globálne, bez toho, aby sme nejako poučovali celý zvyšok sveta. Myslím, že už máme dostatočné štruktúry dialógu, demokracie, taktiež zastúpenia, ktoré môžu poslúžiť plneniu e, našich globálnych cieľov. E, Isté, že sú tu vždy rozdiely medzi slovami a skutkami. Napríklad e, mileniové ciele neboli všetky splnené, ale je tiež pravda, že ciele, ktoré si tu stanovujeme my v Európskej únii, stratégia 2020, neviem, či ciele, ktoré sú v tejto stratégii, naozaj budú splnené do roku 2020. Musíme si však stanovovať dlhodobé ciele, aby sme sa mohli snažiť ich plniť, aj keď ich možno nesplníme všetky, je potrebné vytvárať štruktúry dialogu a pripravovať eh, prostredie na plne týchto cieľov. Hospodárska a finančná kríza je samozrejme obrovskou výzvou. Eh, aj my sa jej eh, už dlhodobo venujeme. Snažíme sa pravidelne zverejňovať štúdie. Konkrétne posledná štúdia sa zaoberala finančnou situáciou územných e, samozpráv v e, rokoch 2008 až 2011. Teraz pracujeme na ďalšej správe, v ďalšie obdobie. Snažíme sa tu monitorovať e, takýmto podrobným spôsobom situáciu. Taktiež máme konkrétne riešenia, ktoré môžeme poskytnúť na boj proti kríze na miestnej a regionálnej úrovni. Snažíme sa pracovať taktiež s našimi portugalskými kolegami, s gréckými kolegami, talianskými kolegami, španielskými, aby sme tieto otázky riešili aj v kontexte národnom. Čo sa týka utečeneckej krízy, už som o tom hovoril, uskutočnili sme e, prvý prieskum e, situácie e, pre miestne regionálne samozprávy. Táto otázka je teraz položená všetkým členským štátom v Českej republike a v iných stredoeurópskych krajinách ehm, sa to intenzívne preberá. My chceme navrhnúť Európskej komisii aby vyvinula isté pokyny, ktoré sa budú týkať príjmu utečencov na miestnej regionálnej úrovni. Chceme taktiež spustiť program spolupráce a výmeny osvedčených postupov v tejto oblasti. Chápeme totiž, že v mnohých krajinách po roku ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, miestne zastupiteľstva nemajú skúsenosti s takýmto príjmom utečencov a je tu dosť veľká miera neporozumenia, sú tu veľké obavy obyvateľstva e, súvisiace s integráciou. Budeme sa tomu venovať v najbližších týždňoch a mesiacoch. Chceli by sme však e, naozaj zdôrazniť, že mesta a samozprávy často dobrovoľne sa hlásia, že chcú prijímať utečencov, ale nemajú na to dostatočné prostriedky, potrebujú podporu Európskej únie aj členských štátov na to, aby túto funkciu mohli splniť. A tiež, aby sa predišlo tomu, že obyvateľstvo bude mať strach z týchto novoprišelcov ďalej. Otázka vzdialených regiónov, vážny pán poslanec. To je otázka, ktorej sa naši členovia venujú. Ja chápem, že vy teraz zastupujete Francúzsko. Naše e, francúzske združenie pravidelne je v kontakte s e, týmito regiónmi vzdialenými, aby sa zohľadnili aj ich možnosti prístupu k európskym e, programom financovania, k rôznym iným nástrojom. Isté, že musíme sa snažiť o niečo viac, ale je organizácia, ktorá zastupuje na európskej úrovni práve e, tieto územia. Už sme sa s nimi stretli. Možno by ste sa mohli obrátiť konkrétne na nich. Možno by sme mohli nadviazať spoluprácu s nimi. Mňa by to rozhodne potešilo. A teraz posledné otázke pána fan Nistelroja. Dúfame, že tá následná urbaná agenda Európskej únie bude mať dopad k tomu, aký je e, vzťah medzi európskymi inštitúciami a mestami. Samozrejme, nie je ešte úplne jasné ani to, koľko členov podporí Európsku urbánnu agendu. Vieme, že ešte existuje určitý odpor, na ktorom pracujeme. Avšak dúfam, že spoločne s tými zástancami tejto iniciatívy dospieme k dobrému návrhu, ktorý bude akceptovateľný. Ale samozrejme spoločne s ministerstvami z Holandska, Francúzska a Nemecka pripravujeme budúcu európsku urbánnu agendu ktorá nemá nahrádzať súčasnú regionálnu politiku, naopak ju má doplňať. A samozrejme musíme sa vysporiadať eh, s komplementaritou medzi regiónmi a urbánnym prostredím v regionálnej politike. A to je pre nás v CM veľmi dôležité. No, ale... Ďakujem pekne, pani predsednička. Som k dispozícii všetkým poslancom, ktorí si budú želať skontaktovať naše združenie. Sídlime tu v Bruseli a sme tu aj pre vás. Ešte raz srdečná vďaka. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ja takisto dúfam, že budeme v úzkej spolupráci pri našej budúcej práce a budem rada, keď budem mať príležitosť vypočuť si úspechy a výsledky vašej práce. A samozrejme vítame aj hlas, ktorý zastupujete, to znamená obci a regionov. Takže ďakujeme veľmi pekne za účasť a ďakujem aj kolegom za diskusiu. A teraz prejdeme k našemu ďalšiemu bodu na našom programe naplánovali sme si hlasovanie na 11.15. Máme ešte niekoľko minút. Potrebujeme e, počkať na kolegov poslancov z niektorých skupín? Dobre, 3 minúty. Ak teda naozaj potrebujete tieto 3 minúty, e, strávime ich vzájomným rozhovorom. Takže máme ešte 3 minúty predtým, než prejdeme k hlasovaniu. Pripravte si napríklad e, svoje hlasovacie karty a využite tak čas týchto troch minút. Okay, colleagues. V poriadku, kolegovia. Je 11.15. Začneme s hlasovaním. Prvé stanovisko, o ktorom budeme hlasovať, je stanovisko výboru REGI k správe o Európskej investičnej banky a je výročnej správy za rok 2014 vzhľadom na to, že za rok 2013 výrok KOMT eh, sa vzdal k správe z vlastnej iniciatívy k výročnej správe Európskej investičnej banky. Toto je stanovisko k výročnej správe za rok 2014 úloha Európskej investičnej banky pri implementácii európskej koheznej politiky sa významne zvýšila a bude sa aj naďalej zvyšovať vzhľadom na vzhľadom na to, že nová kohezná politika zavádza nové finančné e, nástroje. Pán Ivan Jakovčič odprezentoval svoju, svoje stanovisko na ostatnom stretnutí výboru REGI bolo nastolených 53 e, e, pozmeňovacích návrhov a niekoľko pozmeňovacích návrhov kompromisných. Chcete hlasiť sa o slovo, pánu Jakovčič? Áno, ďakujem. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať všetkým tým, ktorí e, pracovali spolu so mnou na tomto stanovisku samozrejme aj napriek tomu, že medzi nami dochádzalo k určitému e, pnutiu, dospeli sme k dobrému e, stanovisku, ktoré je dobrým dokumentom, ktoré odráža úlohu Európskej investičnej banky v inom svetle. Takže to, o čom budeme hlasovať dnes, vydláždiť cestu k novým úlohám Európskej investičnej banky a samozrejme povedie k novým finančným operátorom a sprístupní financovanie verejným aj súkromným subjektom v rámci verejného súkromného partnerstva. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme hlasovať a začneme s výročnou správou Európskej investičnej banky, stanovisko výboru REGI Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 5. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 29 budeme hlasovať po častiach skupina ode požiadovala o hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronickým Hlasujeme o druhej časti pozmeňujúce návrhu 29. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Môžete skúsiť iné hlasovacie zariadenie. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 31. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. si návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. si návrh 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz prejdeme na hlasovanie elektronicky o stanovisku ako takom. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. A stanovisko je prijaté. Gratulujeme pánovi Jakovčičovi. Teraz budeme pokračovať v hlasovaní v druhou časťou. Toto je k stanovisku O výročnej správe na rok 2014 ide tu o ochranu finančných záujmov EÚ, konkrétne o boj proti podvodu v júli komisia zverejnila svoju výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ, vrátanie prebiehajúceho boja proti podvodom výbor pre rozpočtovú kontrolu. Taktiež vypracoval správu výbor REGI, e, vydáva stanovisko k tejto správe. 15. októbra náš správodajca pán Von predložil svoj návrh stanoviska. Lehota e, bola stanovená a do nej boli do vypršenia bolo predložených 51 pozmeňovacích návrhov, taktiež e, boli vypracované kompromisné návrhy. Chcete sa ujať slova, pán Von, predniesť niekoľko slov? Len veľmi stručne, pani predsednička, chcem sa poďakovať iným spravodajcom e, za ich pomoc a podporu práci na a tomto stanovisko kolegovia si iste všimli, že väčšina pozmeňovacích návrhov e, je zhrnutých do desiatich kompromisných návrhov. To E, dokazuje e, vysokú mieru spolupráce, ktorú sa nám podalo dosiahnuť medzi politickými skupinami a taktiež to dokazuje, že výbor je do veľkej miery jednotný vo svojom postoji. Chceme, aby štrukturálne fondy boli využité čo najefektívnejšie, aby bol dosiahnutý čo najvyšší efekt vďaka ním. Teda rozhodne našim cieľom je, aby sa s peniazmi nakladalo rozumne a správne. Ďakujem. Ďakujeme. Pokračujeme v hlasovaní. Začíname kompromisom 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej kompromis 2 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 8. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Na kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 18, kto je za? Proti? zdržali sa, musíme si to overiť. E, návrh 18, hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej kompromis 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, návrh 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, návrh 40. Kto je za? Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 41, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté teraz e, záverečné hlasovanie o celom stanovisku. Hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté, blahoželáme, pán Von. Naše stanovisko je týmto schválené veľkou e, väčšinovou podporou. Ďalej máme na programe hlasovanie o stanovisku k odporúčaniam Európskej komisii na tému rokovaní o e, dohode o obchode so službami e TISA. Výbor REGI vypracúva stanovisko pre výbor pre vnútorný trh. Ide o spravodlivosť iniciatívy o prebiehajúcich rokovaní. Pardon, o dohode TISA. Spravodajkyňou je pani Ivana. Tá predložila svoj návrh stanoviska na našej predchádzajúcej schôdzi. Lehota na pozmeňovacie návrhy bola 21. oktobra. 65 návrhov bolo predložených. Tieto sa týkajú oblasti ako napríklad efekty liberalizmu, sú taktiež skutočné liberalizovanie obchodných vzťahov, taktiež dopad na miestne a regionálne ich kompetencie, Spravodajkyňa navrhuje kompromisné návrhy, ktoré pokrývajú väčšinu pozmiacich návrhov. Chcete sa ujať slova, pani Vana? Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj všetkým politickým stranám, všetkým politickým skupinám, všetkým kolegom, tenemi spravodajcom. Chcem sa poďakovať za pozitívnu atmosféru. Um, dohoda sa, ako viete, je kontroverzná téma, nie je jednoduché uh, dohodnúť sa na jednotnom stanovisku, keďže postoje sú dosť rôzne. Myslím, že atmosféra však bola e, pozitívna, ktorú sme sa snažili o toto jednotné stanovisko, snažili sme sa, aby výsledný text bol konštruktívny a aby boli jasne stanovené kompetencie pre miestne a regionálne zastupiteľstva. V tomto kontexte myslím teda, že môžeme s hrdosťou prezentovať dnes tento spoločný návrh znenia. Ďakujem pekne, môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu. Začneme kompromisom 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 3. Tu ide hlasovanie po častiach. Na požiadanie spravodajky. Prvá časť to je za. Proti? Zdržali sa Prijaté. Ďalej druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej. Prejdeme k návrhu 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej kompromis 8. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Ďalej, návrh 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 35. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Návrh 49, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 50, kto je za, prepačte, e, vynechali sme 48. Zamietli sme totiž 49, musíme sa preto vrátiť na hru 48. Takže 48, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz prejdeme k návrhu 50. Kto je za? Proti, zdržali sa, musíme si to overiť. Návrh 50, hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 51, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, overíme si to. Hlasujeme na hru 51. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 53. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 27, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 54, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 64, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 10 bol stiahnutý. Musíme hlasovať o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch. Sú iba 3. Návrh 47, kto je za? Pro, za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 62, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 65, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie o tomto stanovisku. Hlasujem elektronické, otváram hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. A Stanovisko bolo schválené. Ďakujeme pekne, pani Vana, blahoželáme. Týmto sme ukončili dopoludnejšiu schôdzu. Budeme pokračovať teraz schôdzou koordinátorov. Súhlasia koordinátori s takýmto programom, aby sme pokračovali i hneď?